strany rady som dostala jeho stanovisko eh, k prvej pozícii o eh, cestovných balíčkoch a eh, otvorenom prístupe k internetu a k roamingom. Tieto informácie budú priložené k zápisnici z tohto zasadnutia a parlament bude mať teda od zajtra 9. oktobra 3 mesiace času na